So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach Kolegyne, kolegovia, po dnešnom hlasovaní budeme pokračovať. No a dostávame sa k vypočutiu a týmto srdečne vítam doktora Marka Šprengera. Srdečne vás vítam vo výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Veľmi sa tešíme, že ste prišli, pretože parlament a konkrétne tento výbor tým dostáva príležitosť pozhovárať sa s vami na rôzne témy a potom budeme môcť eh, napísať naše odporúčanie. Som veľmi rád, že môžem privítať pani profesorku Minervu Majori, našu bývalú členku a rovnako pána profesora Šeréza, ktorí sú naši zástupcovia v riadiacom grémiu tejto agentúry. No a ďalej medzi nami tiež vítam profesora Trapčika. Srdečne vás vítam. Vy ste momentálny predseda predstavenstva a rovnako vítam pána profesora Ektála. Vy ste boli ten dočasný riaditeľ vašej predchodkyne Suzany Jakob, ktorú poznáme, pretože bola medzi nami vo výbore. Máte tu so sebou ďalších dvoch kolegov, takže srdečne vás vítame na zasadnutí výboru. Doktor Mark Sprenger bol nominovaný 19. marca za nového eh, riaditeľa agentúry EU ECDC v Štokholme. Nie ste žiadnou neznámou, vy ste tiež boli tiež predsedom predstavenstva, takže teraz v podstate zmeníte strany. A vo futbale by sa dalo povedať, že ste vymenili ľavé krídlo za pravé. No a boli ste tiež riaditeľom Národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie v Holandsku. A viacero rokov ste sa zaoberali príslušnými témami. Tento výbor veľmi pozorne sa venuje témam verejného zdravia, zdravého všeobecnosti. Naši členovia sa veľmi angažovane zapájajú do debat na tieto témy. A rovnako sledujeme veľmi pozorne prácu ECDC, ako aj komisie v oblasti politiky zdravia. Kolegovia vám určite povo- po- budú klásť viacero eh, otázok o tom, čo ich zaujíma a trápi. Tou Európskou agentúrou tam máte také medzinárodné, medzinárodný kolektív pracovný ľudí z rôznych krajín, ktorí spolu musia vychádzať, sledujú spoločné ciele. Štokholm je mesto, ktoré ponúka množstvo zaujímavostí a množstvo aktivít pre zamestnancov. Ja teraz nebudem sa venovať témam od H1N1 po tuberkulózu. Na to sa vás pýtajú kolegovia. Takže srdečne vás vítam a hneď vám dávam slovo na vašu úvodnú na váš úvodný príspevok a referát. Ďakujem veľmi pekne. Vážení členovia tohto výboru, je to pre mňa veľká česť a radosť, že dnes môžem pred vami vystúpiť. Ja viem, že Zuzana Jakab, zakladateľka alebo prvou riaditeľkou ECB, si veľmi vážila podporu tohto výboru. Ja dúfam, že budete mať ECDC rovnako radi, keď vstúpi eh, do obdobia adolescencie Adolescencia je veľmi náročné, náročný vek, ale rovnako e, tiež veľmi no, živé obdobie veľkých zmien. A ja viem, o čom hovorím, pretože mám 4 deti. Teším sa na vaše rady, na vaše otázky, ale na úvod mi dovolte, dovolte povedať pár slov o mne a mojich plánoch v ECBC. Ja som študoval medicínu na univerzite v Maastrichte kde som sa zoznámil s koncepciou Health for All, zdravie pre všetkých. A to formovalo moje názory na verejné zdravie. Moje štúdia, alebo v rámci štúdí som sa špecializoval ako hm, zdravotnícky mikrobiológ a potom som urobil, alebo dosiahol titul PhD v, na tému epidemiológia chrípky. S európskou politikou som sa začal zaoberať približne pred 20 rokmi, keď som bol riaditeľom eh, oddelenia pre infekčné ochorenia a epidemiológiu eh, na Holandskom inštitúte verejného eh, zdravia. Bol som súčasťou skupiny, ktorá sa snažila zhromaždiť údaje o infekčných, údaje, o infekčných ochoreniach ako tuberkulóza, HIV, žltačka a iné. No a e, to prispelo k skúmaniu týchto chorôb. A viacerí z nás už eh, vtedy snívali o takom centre, ako je ECDC. Eh, pred 7 rokmi som eh, sa stal generálnym riaditeľom Holandského národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie. V tomto inštitúte je zamestnaných viac ako 1500 zamestnancov a ročný rozpočet dosahuje výšku 300 miliónov eur. Po 7 rokoch v jeho čele môžem povedať, že e, pomerne dobre poznám verejné zdravie a viem, ako e, viesť veľkú komplexnú organizáciu v komplexnom politickom prostredí. Rovnako som sa oboznámil s ECDC. E, viem, aké sú očakávania Bol som aj predsedom e, predstavenstva tohto centra v období, keď sa definovalo jeho smerovanie. Ja som veľmi rád, že minulý mesiac e, ma predstavenstvo tohto centra zvolilo za svojho kandidáta na riaditeľa. Ja som veľmi rád, že som zdedil to centrum e, s veľmi motivovanými, vynikajúcimi zamestnancami a vynikajúcou vedeckou reputáciou. Chcem konsolidovať tieto do, dosiahnuté ciele a hľadať spôsoby, ako sa ďalej zlepšovať. Ja e, neplánujem a, e, žiadne zmeny vedeckých priorit centra, e, ktoré vám v septembri, s ktorými vás oboznámila Suzana Jakab. Takže hlavnej výzvy ECDC sa budú zaoberať antimikrobiálnou eh, rezistenciou HIV, tuberkulózou, novými zriedkavými chorobami, klimatickými zmenami a chrípkou. V budúcnosti sa budem sústrediť eh, na tri hlavné výzvy riadenia. Poprvé, zaistiť eh, vedeckú úroveň poradenstva, ktorú poskytuje ECDC, po druhé ďalej rozvíjať a posilňovať naše kľúčové partnerstvo, áno a v neposlednom rade zaistiť, aby ECDC um, bola fungujúcou organizáciou a agentúrou EÚ. Takže poprvé, vedecká úroveň, to je moja hlavná priorita. Ja chcem, aby ECDC sa stalo prvou organizáciou, ktorou e, budete mať na mysli, keď budete hľadať vedecké poradenstvo o e, chorobách. Ja zaistím, aby ste dostali e, nezávislé poradenstvo založené na dôkazoch. My budeme konzultovať množstvo externých expertov, samozrejme. Avšak povieme vám presne vždy, e, kto sú títo experti a či sa nachádzali v nejakej situácii konfliktu názorov. No a záverečné rozhodnutie, ako bude znieť rada ECDC, bude vždy na mne. Čo sa týka spolupráce a partnerstva, to je samozrejme pre ECDC e, rozhodujúce, pretože závisíme od expertov a zdrojov v členských štátoch potrebujeme zaistiť a udržať si e, s nimi veľmi dobré vzťahy. Okrem toho potrebujeme budovať partnerstva e, s aktérmi v krajinách, ktoré susedia s Európskou úniou. Už teraz vynikajúco spolupracujeme s VHO. To musí byť udržané a v prípade potreby posilnené. Aj naďalej budeme spolupracovať s ďalšími agentúrami EÚ ako EFSA, Európska agentúra pre lieky a životné prostredie. Avšak naše najdôležitejšie partner, našimi najdôležitejšími partnery, partnermi budú členské štáty a inštitúcie EÚ, komisia, rada a Európsky parlament. Ja sa veľmi teším na vaše názory na to, aké by mali byť priority EÚ v našej oblasti, pretože ECDC bude alebo musí podporovať priority EÚ. Ja chcem, aby dnešok bol začiatkom produktívneho dialógu a trvalého partnerstva medzi nami. Čo sa týka organizačnej štruktúry, mojou tretou prioritou je zaistiť, aby ECDC bolo efektívnym a spolahlivým partnerom pre našich aktérov. My musíme zamestnávať a udržiavať si eh, tých najkvalitnejších zamestnancov. To je jediný spôsob, ako ECDC môže poskytovať eh, nezávislé poradenstvo. Ja chcem investovať do zamestnancov a ponúknuť im dobre pracovné podmienky. To znamená, že im musíme ponúknuť dobré životné podmienky v, vo Švédsku a preto je pre veľkou pre mňa prioritou uzavrieť eh, dohodu s našou hostiteľskou krajinou. No a ja viem, ja viem, že žijeme v náročnej um, dobe a rozpočty v EÚ sú pod veľkým tlakom a preto ECDC musí využiť eh, každé euro eh, čo najlepšie. Ja si to uvedomujem a budem sa vám v tomto ohľade aj zodpovedať. No a na záver, pán predseda, ja budem spolupracovať s aktérmi dôležitým pre ECDC, hlavne s týmto výborom, na to, aby sme zaistili a dosiahli náš spoločný cieľ ochrany občanov a zlepšovanie ich zdravia. Musíme spolupracovať na to, aby ten sen o zdraví sa pre všetkých stal realitou. A to nie len v EÚ, ale aj v susedných krajinách. No a preto ja sa uchádzam o túto prácu a preto som tu. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne, doktor Sprenger, za vaše úvodné slova tohto vypočutia. Kolegovia budú klásť do dodatočné otázky. Marina Jana Kudakis je našou kontaktnou osobou, ktorá dostane neskôr slovo. No a ako prvý dostáva teraz slovo Peter Líze. Mysleli sme každý, že dostane 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne za vaše úvodné slova, pán doktor Sprenger. Ešte predtým, než prejdem k otázke, chcem pripomenúť zásluhy Johna Bovisa, našeho bývalého kolegu, ktorý je, tak povediac, otcom ECDC, bol spravodajcom a dlhé roky e, veľmi pozorne sledoval budovanie ECDC. No a k obsahovým témam, ja by som sa chcel spýtať, aké konkrétne predstavy máte o práci ECDC v oblasti životného prostredia a zdravia. A preto je dôležité, aby tieto témy boli prepojené. Uzanej. Jakob pri svojom vypočutí v septembri hovorila o tom, že ECDC v oblasti klimatických zmier a zdravia pracujeme no a aký scenár, aký scenár, čo konkrétne robíte vy, na čo chcete poukázať, ako chcete spolupracovať aj v politickej oblasti. No a Ďalej, British Medical Journal pred niekoľkými mesiacmi uskutočnil prieskum, kedy čitatelia toho British Medical Journal, čo sú eh, vzdelaní, ľudia vzdelaní v medicínskej oblasti, eh, tak sa pýtali, aký je naj, najdôležitejší vynález eh, v oblasti zdravia, odkedy začali vychádzať tieto noviny. No a hm, čitatelia hovorili, že to je voda. Takže aj napriek všetkému netreba podceňovať dôveru voči vode. Nož ja musím ja musím sa opraviť, pretože to vypočutie a platia rovnaké pravidla ako pravidla pri vypočutí komisárov. Takže je, bude otázka a potom odpoveď. Takže otázka musí mať najviac 1,5 minúty až 2 minúty. Ďakujem pekne. Vy ste hovorili tiež o klimatických zmenách. Ak mi dovolíte, tak ja by som sa tomu chcel trošku venovať. Mňa určite veľmi znepokojujú klimatické zmeny. Diskusia v tejto chvíli je v rámci kruhu expertov o životnom prostredí. Ja, pokiaľ vidím, nie je to v oblasti ministrov zdravotníctva. Ja by som bol veľmi rád, aby klimatické zmeny sa dostali na program práce ministrov zdravotníctva. S klimatickými zmenami súvisí množstvo dohadov, ale vieme, isté, že klimatické zmeny budú mať vplyv na infekčné ochorenia. Vy ste tiež hovorili o vode. Voda bude tiež postihnutá a sú rôzne spôsoby, ako môže voda byť znehodnotená. V súčasnosti skutočne je množstvo dohadov. A ja som veľmi rád, pretože ECDC zhromažďuje množstvo informácií. Informácií z rôznych zdrojov, tak zdravotníckých, ako aj environmentálnych. Oni začali a spustili teraz projekt E3. To je projekt, kde sa tieto údaje kombinujú a ja som veľmi rád, že jeden z hlavných, alebo hlavný autor jedného z dôležitých článkov je zamestnanec Jan Semensa z ECDC. Takže ECDC v tomto momente vykonáva množstvo štúdií, na to, aby sme zistili, ako nás postihnú klimatické zmeny. Ďalej máme tri projekty, ktoré kombinujú údaje z troch rôznych zdrojov a poskytujeme členským štátom príručku, aby sa dokázali vyrovnať so svojou zraniteľnosťou. No a ďalej by som rovnako rád povedal, že v súčasnosti existujú už plivy, vplyvy klimatických západonílsky vírus v Európe. To sú napríklad eh, komári, komáre, ktoré dokážu eh, prežívať vo vode. No a to je jeden z príkladov. Ja dúfam teda, že v budúcnosti tento výbor bude venovať veľkú pozornosť nie len environmentálnym aspektom klimatických zmien, ale tiež eh, zdravotníckým aspektom klimatických zmien. Takže ja sa teším, že v budúcnosti budeme spolu diskutovať. Ďakujem, pán predseda. O vašom živote som si prečítala, že hovoríte po nemecky, rozumiete po nemecky, preto vás oslovím po nemecky. Pár osobných otázok mám na vás a potom máme otázky týkajúce sa agentúry. Hovorili ste, že ste hradi, že ste boli vyhliadnutí riadiacim výborom. Nechcela by som tu s vami teraz hovoriť o postupe. Viete, že e, tu boli určité e, kritické body. Aj komisia povedala, že tento proces nebol veľmi transparentný. Myslíte si, že máte, budete mať e, podporu riadeceho výboru? To je moja prvá úloha. Aká bude vaša úloha v ňom? Povedali ste, že ste tu preto, aby ste si vypočuli nejaké rady. Keď som sa s ľuďmi rozprávala o vás, ktorí e, pozvali, e, poznali vašu prácu v riadiacom výbore, tak to e, Nebolo to, ako by vás charakterizovali, teda to, že by ste vedeli načúvať rôznym rádám. Myslíte si, že ste integratívna osobnosť, ktorá vie načúvať rôznym ľuďom a um, počúva aj to, aké rady majú, alebo si myslíte, že ste trošku osobitná povaha? A potom ešte niečo k háku konfliktu záujmov. Boli ste eh, riaditeľom Veľkého inštitútu, aj ste spomenuli, aký bol veľký. Myslíte si, že je to dobrý štýl, ak eh, vedúci riadiaceho výboru, predseda riadiaceho výboru spolu rozhoduje eh, v ňom o tom, že vlastný inštitút dostane nejakú veľkú sumu, sumu peňazí od tohto inštitútu. Viem, že národné inštitúty dostávajú peniaze, ale myslíte si, že je to čisté riešenie, ak e, o tom rozhoduje o týchto e, financiách riadiaci výbor a ak vedúci predseda e, tohto riadiaceho výboru pripustí, že vlastný, jeho vlastný inštitút dostane sumu pol milióna eur v priebehu určitých rokov. Ja to nepovažujem za v poriadku. Chcem sa spýtať, či si vy myslíte, že je to v poriadku. Chcem sa spýtať, či si vy myslíte, že to nebolo, nebol konflikt zájmov vo vašej oblasti a aké dôjde v budúcnosti e, počas vášho pôsobenia k podobným situáciám, ako sa budete správať. A potom by som ešte s vami chcela diskutovať o úlohe ECDC. Vy prichádzate z veľkej inštitúcie, veľmi e, pyšne ste o tom aj referovali, to chápem, ale je vám jasné, že ECDC je Európska agentúra? tak povediac máte, e, budete tam mať pánov. A ja by som Eh, ich nazývala skôr tak, než ako ich spomínate vy, teda zainteresované strany. Takže ide tu 100% o európsky rozpočet a priority samozrejme spolu rozhodujú, sú spolu, spolu rozhoduje o nich eh, jadiaci výbor, ale eh, dôležitý aj pracovný a legislatívny návrh komisie, aj spolu rozhoduje takisto aj Európsky parlament. A posledná otázka z mojej strany, pán predseda. Myslíte si, že tá pridaná hodnota ECDC bola naozaj uh, takou a aktívne e, prispievala aj e, k vývoju na európskej úrovni, e, úrovni členských štátov a tak ďalej. A ešte mám dlhý zoznam otázok, takže pán predseda, ešte sa párkrát prihlásim o slovo. Dobre, takže toto bol celý rad otázok. Keď slačíte tento gombiček, tak sa vám zapne mikrofón, povedal pán predseda. For... Ďakujem za vašu otázku. Pre mňa je ťažko posúdiť môj vlastný štýl riadenia v, v inštitúte RVHM. Atmosféra je veľmi dobrá a ja veľmi rád počúvam mojich výborných e, riaditeľov, špeciálne jedného z nich, ktorý je veľmi výrečný, veľmi otvorený a Veľa som sa od neho naučil. A tiež som bol veľmi rád, keď som e, mohol počúvať e, rozličné názory e, v predstavenstve a tie boli rôzne, rozličné očakávania od ECDC. Nie je to jednoduché riadiť tieto rozličné očakávania, pretože veľké krajiny niekedy nepotrebujú pomoc a tie najmenšie krajiny sú v ECDC veľmi spokojné. Čiže bola to celkovo výzva riadiť eh, predstavenstvo a očakávania. Pokiaľ ide o konflikt záujmov, do budúcnosti eh, si želám eh, vybudovať Európsky inštitút pre verejné zdravie je to veľmi dôležité a niektorí ľudia kritizovali ECDC, pretože nemá Eh, um, niečo takéto. Ja nechcem, aby sme mali my naše vlastné laboratória. Veľa eh, prostriedkov sa eh, minulo, prostriedkov daňových poplatníkov, aby sa vybudovali takéto laboratória v, napríklad v Berlíne. Toto je vynikajúce laboratórium, takže nemusíme to duplikovať v Štokholme. Boli tu otázky, ktoré sa týkali projektov. Ja som nebol poverený e, rozhodnutiami, pokiaľ ide projekty, ktoré financovalo ECDC a kontrakty, ktoré e, sa týkali môjho alebo iných inštitútov. Toto je zodpovednosť výkonných riaditeľov, nie zodpovednosť predsedu predstavenstva a musím uznať, že mám zásadný problém s týmto v Holandsku pretože to stojí e, množstvo prostriedkov urobiť túto prácu v porovnaní s prostriedkami, ktoré dostávajú e, tieto subjekty. Čiže nebolo jednoduché prispieť do tej, k tejto európskej myšlienke a dúfam, že európske inštitúcie vynakladajú prostriedky daňových poplatníkov preto, aby sa bojovalo proti infekčným chorobám. No a pokiaľ ide o pridanú hodnotu, ja som si istý, a to bolo aj jasné z externého hodnotenia, že ECDC poskytuje informácie pre konkrétne kroky a samozrejme tie kroky súvisia so zodpovednosťou členských krajín. Čiastočne je to zodpovednosť rády, komisie, ale ECDC poskytuje jasné poradenstvo, praktickú podporu všetkým európskym inštitúciám a členským krajinám. Som veľmi hrdý, že pred dvomi rokmi ECDC vypracovalo prvú epidemiologickú správu o infekčných chorobách. Je to taký celoeurópsky obraz o týchto chorobách. Teraz vieme, aké sú slabé a silné miesta v Európe. Toto bolo dôležité pre našu politiku. Tiež e, sa nám mm, už e, pred desiatimi rokmi sme mali rozličné siete, e, napríklad pre HIV a ďalší, ďalšiu sieť pre iné choroby. Teraz to máme pod takou jednou strechou a Európska únia vynakladá menej prostriedkov v porovnaní s predošlou situáciou z minulosti, kde sme nemali takéto zastrešenie ECDC. Myslím si, že úspechy ECDC sú impresívne a dokázali, že ECDC má pre EÚ pridanú hodnotu, takisto to vyplýva z externého hodnotenia. Ďakujem pekne, hovorím pán predseda, pani Marina Parvanová. Ďakujem, pán predseda Antonia. Marina je e, niekto iný. Najskôr ďakujem, pán predseda pán teda za to, že ste odpovedali na doterajšie otázky. Mám tri otázky. Prvá z nich sa týka nezávislosti, expertízy. E, veľakrát, pokiaľ ide o rozličné choroby, e, použili e, komunikačné správy, expertízu komisie, ktorá outsourcuje rozličné mimovládne organizácie, univerzity, vedecké orgány a podobne. A ja mám pocit, že potrebujeme spolahlivý a nezávislý zdroj, ako napríklad táto agentúra ECDC. No a druhá otázka je veľmi prepojená s touto prvou. Pred niekoľkými týždňmi náš výbor prijal uh, správu Peter Leho. Ide o kroky proti uh, rakovine, ide o pozmenujúci návrh uh, na využitie existujúceho centra ECDC na to, že sa tam doplnia nenakazlivé choroby podľa vášho názoru je to taký nový prístup. Eh, hovoríme o tom síce za posledných 10 rokov, o tých nákazlivých a nenakazlivých chorobách a ich dopade na, dopade na zdravie a veľmi nás zaujíma nerovnosť eh, v oblasti zdravia. Chceme sa v tomto oznámení na to pozrieť, eh, je to iniciatíva komisie. No a choroby Niekedy sa to týka obezity, e, cukrovky alebo rakoviny, ale nie je tu taký konzistentný prístup. Rada by som vedela, aký je váš názor na toto. A tretia otázka, e, je to skôr taký návrh, ak je to možné. A síce ide o to, aby sme mali správy e, generálneho riaditeľstva pre interný audit komisie. Ide o výkonnosť ECDC, aby sme sa mohli na to pozrieť tu v našom výbore pre životné prostredie. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda a máte slovo. A rovnaký časový interval. Ďakujem pekne, poverí pán Šprenger. E, dôveryhodno, no, dôveryhodnosť, transparentnosť, nezávislosť, to je veľmi dôležité. Myslím, že by sme mali byť veľmi transparentní a a vytvorili ad hoc výbor pre niektoré otázky a je dôležité, aby sme poskytli etický kódex pre všetkých eh, členov takýchto ad hoc výborov a zaoberali sa prípadným konfliktom záujmov v prípade, že tam je tak musíme rozhodnúť, či môžu byť alebo nemôžu byť súčasťou takéhoto výboru. Potom ďalšia etapa je poradenské fórum a tam by malo byť e, veľa expertov na zdravie, napríklad VHO, občianská spoločnosť a podobne. Čiže toto je veľmi taký vyvážený prístup, no a potom riaditeľ príjme rozhodnutie o tom, či príjme takéto poradenstvo. Podľa mňa toto sa týka transparentnosti, aby som bol rád, keby sme Eh, mali deklarácie alebo prihlásenia o konflikte záujmov a aj zápisnice, aby toto bolo verejne prístupné, aby sme boli transparentní. Pokiaľ ide o NCB, som riaditeľom Národného inštitútu a z pohľadu zdravia vieme, že eh, nenakazlivé eh, choroby sú veľmi dôležité, obezita, Eh, rakovina, fyzická nečinnosť je veľmi dôležitá hlavne z pohľadu starnutia. Momentálne to nie je takýto mandát. Máme diskusie, teda už pred dvomi rokmi sme o tom začali hovoriť a zhodli sme sa, že je potrebné sústrediť sa na tieto choroby a ja som tomu veľmi rád na začiatku môjho príhovoru som spomenul, že potrebujeme sa sústrediť občas na nákazlivé choroby a v budúcnosti je to už na vás a samozrejme na komisii e, rozhodnúť o rozšírení mandátu. Pre mňa ale e, najdôležitejšia je dôveryhodnosť alebo kredibilita s rozšírením mandát tak e, musíme túto dôveru mať e, a mať aj zdroje na to, aby sme poskytli spolahlivé rady. Nie je to jednoduché, potrebujeme odborníkov, ale teším sa na naše diskusie na túto tému. Pokiaľ ide váš návrh, ja mám pocit, že to nie je problém poskytnúť tieto dokumenty. Die Antonia, sondern die Marina Janakudakis. Marina Jana Kudakis, to je kontaktná osoba. Ďakujem za to, že ste ma teda nazvali správne. Vítajte v našom výbore, doktor Sprenger. Najskôr by som sa vás chcela spýtať, že je tu celosvetovo nárast e, alebo trend e, nárast e, ochorení žien, pokiaľ ide o HIV, 2,1 milióna prípadov, z čoho 30 sú ženy. V Spojenom kráľovstve 93 až 2008 bol nárast až dvojnásobný, čiže je to problém, pokiaľ ide o tento náraz. A minulý rok ste, alebo ECDC zorganizovalo Svetový deň e, proti, boja proti AIDS a seminár e, sústredilo sa na HIV mužov. Rada by som vedela, či máte nejaké projekty do budúcnosti na takýto seminár alebo konferenciu alebo nejaké mm, workshopy, pokiaľ ide o vplyv HIV na ženy, na nárast povedomia a informácií o tejto uh, otázke. Ďakujem. To je veľmi krátka otázka. Mám teraz tiež minútu na odpoveď. Ďakujem. Pani Jana Kudákis, chcela by som vám poďakovať za to, že ste predsedali semináru minulý rok, pokiaľ ide o HIV. A mm, iba 30 ľudí, ktorí sú nakazení, si uvedomujú, že túto infekciu majú alebo vedia o tom. Čiže väčšina z nich e, e, o tom nevie. Je tu náraz nových prípadov. A ja nemám pocit, že v Európe je celkovo nárast ochorení žien. Viem, že je tu nárast MSN. Je tam asi 40-percentný nárast. Ide o ľudí, ktorí používajú intravenzné drogy, tam je 6-percentný nárast a dokážem si predstaviť, že keď hovoríte o intravenóznych drogách, tak medzi týmito užívateľmi je veľa žien, ktoré sú nakazané od mužov a to by mohlo byť zodpovedné za tento nárast, ale rád by som konzultoval um, našich um, expertov som rád, že je tu vyhlásenie z Dublinu a ECDC je súčasťou tohto vyhlásenia, tejto deklarácie. Monitorujeme túto, to, toto vyhlásenie a robíme nadväzné kroky. Chceme urobiť aj štúdiu realizovateľnosti, pokiaľ ide o nadväzné správanie a to by bolo zaujímavé vidieť, ako HIV sa šíri prioritou, ale je tiež umožniť alebo uľahčiť ľuďom testovanie a liečenie HIV. Eh, to je dôležité aj pre súčasné obdobie, aj pre budúcnosť. Pani Grostet? Ďakujem pekne, pán predseda, pán riaditeľ. Povedali ste nám, že ste boli expertom, že ste expertom na chrípku. Pred niekoľkými mesiacmi sa hovorilo intenzívne o chrípke H1N1, dnes sa už o nej nehovorí. Existuje ešte stále riziko do budúcej zimy, aké opatrenie je potrebné prijať a ktoré sa prijali alebo neprijali sa korektne počas posledných mesiacov, aby sme mm, zabezpečili prevenciu a potom, čo sa deje v Európe, niekedy to stimuluje pochybnosti o mm, vakcínach. To sa mi zdá celkovo také vážne vzhľadom na to, že jedna z, jedno z opatrení, prevenčných opatrení spočíva práve v, tej, v tomto očkovaní. Ako teda vidíte veci do budúcna a ako lepšie informovať Európanov o tejto prevencii očkovaní má, aká je budúcnosť tejto chrypky? <clears throat> Ďakujem. A teraz odpoveď. To nie je také jednoduché odpovedať na tieto otázky. Najskôr chrípka. To bola taká e, taká epidémia, ktorú sme, tento druh sme predtým nepoznali a poučiť by sme sa z toho mohli tak, že by sme mali byť pripravení na neočakávané naliehavé prípady a samozrejme boli sme pripravení na chrípku, ale člen, a členské krajiny ECDC boli veľmi aktívne v príprave plánov boja proti pandémii. Bolo to podľa mňa veľkým úspechom. Ale riziko a komunikácia o tom je veľmi ťažké. Ako komunikovať e, s, napríklad s takou širokou verejnosťou? Boli tu také vrcholy, pokiaľ ide, išlo o túto chrípku, takisto aj v Holandsku sme mali ľudí, ktorí sa toho veľmi obávali a podľa mňa musíme sa zamyslieť nad tým, ako dosiahnuť rovnováhu rovnováhu v našej komunikácii. To bude veľmi dôležité do budúcna. Naše rozhodnutia a poradenstvo musí byť transparentnejšie. Musíme presvedčiť, ak hovoríme o deťoch a očkovaní detí, tak presvedčiť rodičov, že vakcíny sú bezpečné a efektívne Mali sme určité štúdia, pokiaľ ide o túto chrípku a predbežné výsledky um, sú také, že účinnosť vakcíny je 70%, ale to znamená, že vakcína bola schopná zabrániť vypuknutiu choroby v 70 prípadov alebo v 70% prípadov. Vakcína teda bola účinná, ale obyvateľstvo si to dostatočne silne neuvedomilo. Pokiaľ ide o bezpečnosť vakcíny, tak veľmi dôležitá otázka spočívala v štúdiách a je jasné, že vakcína bola aj bezpečná. Môžem to s istotou prehlásiť, pretože v Helánsku sme venovali veľkú pozornosť bezpečnosti tejto novej protichrypkovej vakcíne a bolo to absolútne bezpečné. Nemali sme žiadne uh, vedľajšie, takmer vôbec žiadne <clears throat> vedľajšie účinky. Ďakujem pani Dagmar od Berend. Ďakujem ešte raz. Sa vrátim k začiatku. Nepresvedčili ste ma, pán Šprenger, ale to ste, ani, nemyslím, neočakávali. Nepresvedčili ste ma, pokiaľ išlo o to, že financie pre národné inštitúcie sú skôr záťažou než niečím príjemným. Ak je tomu tak, tak to nechajme tak. Zakažme to ECDC a urobme to priamo z európskeho rozpočtu, lebo to je nepriamejšie financovanie. Mohli by ste ma o niečom ubezpečiť? Myslím, že nežiadam od vás priveľa ak mi e, má e, ubezpečíte, že ako každá iná e, agentúra jasné finančné záujmy dáte na vašu internetovú stránku a ubezpečte ma, že členovia tejto správnej rady, ktorí zároveň pracujú v nejakej národnej agentúre a majú aj prístup k projektom alebo sú zúčastnení na projektoch, takýmto štýlom, ktoré sú financované z, zo strany agentúry, že aj takíto členovia e, svoje finančné e, záujmy e, na tejto stránke spomenú. Takže vo vašom prípade ste to tam mali spomenúť, že váš inštitút vlastne dostával toho pol milióna eur z ECDC. Ja nehovorím, že to je nelegitímne. A súhlasím s vami, že tu, že tu nejde teda o tie laboratória, decentralizovaný systém je zmysluplný, ale Rada by som o tom e, vedela, e, takže páči sa mi transparentnosť, to, čo ste vy urobili v Štokholme, transparentné nie je. A potom ešte ďalšia otázka. E, to, čo ste dosiahli, povedali ste, že to, čo ste dosiahli, je naozaj prekvapivé. Pani Jacobs povedala, že tomu tak celkom nebolo a ja čakám ešte stále na to, e, aby ma niekto presvedčil, e, e, kde je naozaj tá pridaná hodnota. Tie údaje, ktoré zbierate pre niektoré krajiny sveta, môžu byť dôležité, ako sú dôležité aj údaje VHO, ale ešte E, som nevidela nejaký akčný plán, napríklad v prípade prasacej chrípky alebo podobne, kde je nejaká rýchla pridaná hodnota, ktorá by urobila dojem na našu politiku. Takže možno by sa vám malo e, podariť niečo, čo sa nepodarilo pani Jacobs, ktorú si pritom veľmi vážim, že ECDC by bolo veľkým obohatením Európskej únie. Povedzte mi prosím, e, ako vo vašom pracovnom programe plánujete v tejto oblasti pracovať Ja. Der Mehrwert der e Takže pridaná hodnota ECDC pre ľudí v Európe. Um, a conflict of interest. Keď vedie o konflikt záujmov, je tu vyhlásenie o konflikte záujmov, je to zverejnené na webovej stránke, týka sa to všetkých členov predstavenstva vrátane mňa a tiež sme zverejnili všetky fondy ktoré dostávame od akýchkoľvek agentúr, čiže je to jasné, podľa mňa, že tu nie je nič netransparentné, chce povedať pán Šprenger, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré sme dostali. A teraz k pridanej hodnote. Myslím si, že ak hovoríme o chrípke, tak sme dokázali, snažím sa na to pozerať z národného pohľadu, teda členskej krajiny. Bolo veľmi dôležité mať aktuálne informácie každý deň, pokiaľ ide o pandémiu. Aj e CDC poskytovalo tieto informácie. CDC e tiež poskytovalo rizikové, rizikovú analýzu. To bolo veľmi dôležité pre nás na národnej úrovni a na národnej úrovni ministerstva zdravia sú naďalej zodpovedné. No a pokiaľ ide o určitý vírus, Huma papilona, tak tiež sme poskytovali vedecké poradenstvo. Podľa môjho názoru by sa toto malo použiť v členských krajinách a je tu e, určitá priorita, pretože je potrebné toto odzrkadliť na národnej úrovni. Na národnej úrovni situácia môže byť e, trošku odlišná. Čiže z môjho pohľadu je jasné, že ECDC má pridanú hodnotu. Vytvorilo sa veľa sietí a poskytovali sa jasné dôkazy. Na druhej strane by som chcel vyzvať vás – aby ste sa spolu so mnou pozreli na to, ako by som vás mohol presvedčiť, čo je potrebné do budúcnosti. Ako by sme mohli presvedčiť tento výbor? Pretože vy vkladáte do ECDC mnoho prostriedkov, sú to prostriedky EÚ, ja by som rád poskytol hodnotu za tieto peniaze. Čiže prosím, príďte do Štokholmu a ja by som rád chodil sem a diskutoval s vami o tom, ako by sme mohli vytvoriť dialog? Ako by som vás mohol presvedčiť v budúcnosti? To bude tvrdá práca, môžem vám slúbiť. Anna Vasmach sa už dlhšie eh, hlási, teraz je na rade. Ja bych gerne høre nogle, om nogle praktiske, realistiske og borgerrelevante tiltag til især tre emner, som de Ďakujem pekne. Je tu realistické iniciatívy, ktoré sa týkajú priamo občanov. Čo urobíte s rezistentnými baktériami TBC, ktoré sú rezistentné voči antibiotikám, pretože čoraz viac sa ich sem dostáva v, v telách ľudí, v telách imigrantov. No a hovorili ste o tejto téme, ale nie dostatočne detailne. Vakcinácia detí. Čoraz viac rodičov sa rozhoduje nezaočkovať svoje deti. A to je skutočne veľkým problémom. Napríklad, keď hovoríme o tradičných vakcináciách, ako napríklad obrna, to isté sa týka však aj osypek alebo ružinky. No a musíme presvedčiť rodičov, že je veľmi dôležité, aby ich deti im boli zaočkované. No a tretia otázka, ktoré ste hovorili, sú klimatické zmeny. Aké sú vaše realistické plány, čo sa týka toho, eh, tých výhradných eh, tropických eh, ochorení? V Alpách sa objavuje teraz malária a iné bývalé tropické, tropické choroby, ako napríklad žltá horúčka a tak ďalej Čiže dá sa povedať realisticky, že ECDC niečo robí, aby vzdelávalo eh, obyvateľov o týchto rizikách. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tuberkulóza je skutočne veľmi dôležitá a je tu mnoho prípadov, aj keď eh, sa zdá, že tuberkulózu sme porazili, tak eh, výskyt je približne v 16 z tisíc osôb, ale v prípade zraniteľnej skupiny to vyššie. E, vieme, že rezistencia je tiež veľkým problémom, ale celé to začína diagnostifikáciou. No a ECDC poskytuje e, a zaistuje budovanie kapacít na včasnú diagnostiku v čo najkračom čase a rovnako umožňuje laboratóriám testovať rezistentnosť ale bohužiaľ, a myslím, že to bude zverejnené, ale len malý zlomok ľudí, ktorí sú rezistentní voči viacerým liekom, sú diagnostifikovaní. A sú diagnostifikovaní, ak nie, nie je dobrá diagnoza, nebude dobrá ani liečba. Takže ECDC ide o to, aby sme vyškolili laboratória. A ja dúfam, že ECDC sa tiež podarí vyškoliť zamestnancov laboratórií mimo územia EÚ, pretože všetci vieme, eh, kde sú krajiny s veľkým výskytom a preto je dôležité, aby ECDC rozvíjalo modely, kde je rozumné vykonávať testovanie eh, cestujúcich eh, migrantov. Screeningové metódy vyšetrenia sú dôležité a rovnako sa to stane prioritou na národných programoch. Ja mám niekedy pocit, e, že tu je také uspokojenie, čo sa týka TBC, ale je veľmi dôležité venovať tomu dosť pozornosti, hlavne e, v členských štátoch, možno nie len v EÚ, možno to nie je prípad EÚ, kde sú e, nedostatočne zdravotné systémy. A to súvisí s nerovnosťami, pretože vieme, že krajiny so slabými systémami zdravotného zabezpečenia majú veľký výskyt TBC. A my chceme bojovať proti tejto chorobe, no čo sa týka e, vakcinácie očkovania detí. Snažíme sa presvedčiť rodičov, že je absolútne nevyhnutné očkovať deti. V súčasnosti v Európe máme osýpky čo je veľmi nebezpečné, pretože tie môžu spôsobiť eh, ďalšie zlé choroby ako encefalitida alebo pneumonia. No, v Európe táto choroba stále nie je eliminovaná a musíme, aby sa vo východnej Európe očkovali ľudia, a to hlavne tie zraniteľné skupiny. ECDC má veľmi peknú webovú stránku. Je to projekt čo je taký depozitár informácií. No a ja vás môžem len pozbudiť, aby ste navštívili túto stránku, pretože je jasné, že mnohé krajiny majú rôznu politiku v oblasti očkovania detí. A ďalší projekt, o ktorom by som rád hovoril, je projekt VASCO. A to je projekt, kde sa zhromažďujú informácie o nebezpečných vedľajších účinkoch očkovania detí. No a je jasné, že vakcinácia detí je bezpečná a na celom svete treba presvedčiť rodičov eh, dobrými informáciami o tom, že je potrebné očkovať deti. Ďakujem pekne. de Depáš. Merci. Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, moje otázky sa pripoja k otázkam pani Rodberend a čiastočne otázkam pani Grosted. Pokiaľ ide o vakcínu H1N1, tak sme prežili veľmi ťažké obdobie a nepopierateľne prostredníctvom riadenia tejto krízy sme získali e, taký kvázi odpor, pokiaľ ide o vedecké organizácie a tiež e, pokiaľ ide o rozhodnutia a z tohto dôvodu e, v parlamente si želáme taký um, prieskumný výbor alebo vyšetrovací výbor, ktorý by sa mal vytvoriť. Moja otázka je ale jednoduchá, pán riaditeľ. plánujete závažné zmeny uh, v nielen otázke prehlásení o konflikte záujmov, ale aj v riadení tohto konfliktu uh, záujmov, teda zákazu v prípade, že niekto tento konflikt má. A všeobecnejšie povedané v postupoch, uh, pretože zdá sa nám, že priorita priorít je transparentnosť, preto aby sme znovu získali dôveru našich občanov v e, agentúry EÚ e a v prípade budúcej epidémie toto nezvládneme, pretože teraz nám nikto neverí. Ďakujem. A teraz odpoveď. Áno, musím uznať, že je to veľmi ťažké, pretože experti sú súčasťou mnohých sietí. A rád by som vyhlásil aj to, že potrebujeme farmaceutický priemysel. Ak tu tento priemysel nebude, tak nebudeme mať vakcíny. Tiež potrebujeme jasný rozhodovací proces a musí byť absolútne jasné, ako ľudia môžu mať tie odlišné záujmy, či sú platené, platení farmaceutickým priemyslom alebo nie. A ja by som to rád čo najskôr objasnil. A po druhé, predseda výboru rozhodne po tom, či je toto, mm, dajme tomu, priateľný konflikt záujmov alebo nie. Som, mm, mám veľké výhrady e, v tejto oblasti. Mali by sme opatrný. opatrní Čiže takáto je moja prvá priorita. Toto objasniť v maximálnej miere. Podľa mňa nie je možné e, ne, nezverejňovať zápisy alebo zloženie výborov a rád by som e, tiež e, vedel, ako sa môžeme poučiť z tých mnohých hodnotení, pretože <clears throat> teraz pre, existujú projekty vo Francúzsku, v Belgicku, možno aj v Európskom parlamente. Ďakujem. Pán Richard Zeber. Ďakujem, pán predseda. Otázky, ktoré E, e, zaznievajú, súvisia s dôverou a myslím si, že zdravotná zdravotnej je e, dôvera veľmi dôležitá. Ak má nejaká, nejaké gremiu máte dôveru. Ide tu o dôveru voči občanom a na druhej strane aj voči národným orgánom. Ako si predstavujete vy túto dôveru ktorá je e, dôležitá. Spomínala to kolegyňa Lepáš, pani Rod Berend. Táto bola trochu narušená, ako sme si práve počuli zo strany kolegy. Takže ako chcete túto dôveru znovu nastoliť vo vašu inštitúciu, vo vašu osobnosť, aby e, vlastne sa dal dôverovať vašim výpovediam? na aké kroky pritom myslíte, ktoré chcete realizovať. A potom a e, vírus H1N1 a preventívne opatrenia, ktoré prijali jednotlivé členské štáty. Myslím, že európska koordinácia týchto preventívnych opatrení by bola bývala vhodná. Reakcie členských štátov boli totiž značne odlišné, pokiaľ ide teda o e, tie lieky. Niektoré kúpili 40 miliónov e, e, dávok, niektoré e, e, iba nejaké opcie. Takže za e, zlomok nákladov by sme boli dosiahli práve ten istý efekt. Takže z vašej, z vašej strany by som si rád vypočul, e, ako by v takejto situácii mohla prispieť vaša organizácia. Neschovávate sa prosím iba za existujúce kompetencie. Ide o to, s akými návrhmi pri aktuálnych kompetenciách je možné znižovať náklady a dosiahnuť veľmi vysokú mieru ochrany obyvateľov. A posledná otázka, spomenuli už kolega Líze, sa vzťahuje na tému voda. Myslíte, že práve v tejto oblasti, keďže voda je e, e, veľmi silným prenosným médiom, e, infekcií, že existujúca databáza a vedomosti, ktoré momentálne sú k dispozícii v EÚ, štatistické údaje postačujú na to, aby možné budúce zmeny v dôsledku štruktúry alebo iných dôvodov e, budú teda ľahko vystupovateľné. Áno, Richard Zeber sa u nás vo výbore stará o vodu. Uh, to restore the Hovoríte o nastolení alebo znovu nastolení dôvery v rozličné organizácie. Um, ja nechcem obhajovať ECDC. Myslím si, že mm, to, je pre, to by bolo pre mňa veľmi ťažké, ale keď sa pozriem na súčasné perspektívy a stav veci a prečítal som si príhovor eh, riaditeľa zo septembra, tak podľa mňa predikcia situácie bola veľmi vyvážená. Neoznámilo sa žiadne dramatické, <clears throat> žiadny dramatický scenár. Susana Jacob veľmi otvorene hovorila o tom jej predstava, aká je analýza. Podľa mňa, pokiaľ E, tomu ja rozumiem, ECDC vám, Rade, komisie, členským krajinám poskytlo adekvátne, dôveryhodné vedecké poradenstvo. O tom ja nemám žiadne pochybnosti. Do budúcnosti by som si želal na tomto stavať, teda na tomto základe. A viem, že v ECDC máme veľmi kvalitných expertov, a rád by som ich e, pomenoval, ale podľa mňa to teraz nie je vhodné. Ale máme vynikajúcich odborníkov bez akýchkoľvek konfliktov záujmov. Mm, trošku teraz váham, pretože samozrejme, že som videl, čo sa dialo v rozličných členských krajinách a tiež som bol mierne prekvapený e, tými odlišnými reakciami No ale členské krajiny sú zodpovedné za riadenie rizika. A rada má v tom svoju úlohu. Čiže môžem vám dať svoj, poskytnúť svoj e, súkromný názor, ak chcete. Podľa mňa sme mohli ušetriť množstvo prostriedkov, ak by členské krajiny boli chceli e, väčšiu európsku koordináciu, ale to nie je otázka ECDC. Členské krajiny, rada a podobne, títo o tom musia rozhodnúť. Chcem poskytovať vedecké dôkazy, ktoré sú sa týkajú e, očkovania, očkovania starších e, a podobne, pokiaľ ide o vodu. E, a s tým spojené otázky, tak ja súhlasím, že potrebujeme um, väčšiu expertízu a to je spojené s ďalšou otázkou. Expertízu, pokiaľ ide o diagnózu o chorob, ktoré sa šíria vodou. Nie sme na to veľmi dobre vybavení a ECDC má mnohé projekty na školenie eh, ľudí v laboratóriách, aby sa diagnoza robila správne aj pre vodu, pretože môžeme očakávať eh, infekcie z vody, potravín a iných environmentálnych zdrojov. Čiže rád by som toto ponechal v programe. Ešte dve otázky, Teodorisky Kivalchakis. Eh. Ďakujem, pán predseda. Pán riaditeľ, mám dve špecifické otázky. Jedna už odznela. Ide o odolnosť voči antibiotikám. Povedali ste, že toto pokladáte za riziko. Ako kontrolujete alebo monitorujete rast tejto odolnosti? a e, hlavne na miestach, kde je to také evidentnejšie, pretože, pretože naša obrana je taká dobrá, ako sme dobrí na tých najslabších miestach. A ako plánujete toto riešiť, keďže eh, mohlo eh, by to byť veľkým rizikom pre európsky systém zdravotníctva a pre európske obyvateľstvo? To je prvá otázka. A druhá otázka sa týka mm, mojej profesie ekonóma. Máte pocit, že európsky zdravotný systém ako taký investuje optimálne z ekonomického hľadiska do prevencie, infek- do prevencie infekčných chorôb? A ak nie, ako chcete napomáhať zlepšeniu prevencie, považovať to za investíciu do európskeho zdravotného systému a európskeho hospodárstva ako takého. Ďakujem veľmi pekne. Antimikrobiálna odolnosť alebo rezistencia je naozaj riziko. Potrebujeme monitorovať rozličné oblasti. Najskôr teda v nemocniciach. Vytvorili sme IRS, čiže e, systém kontroly, čiže aby sme vedeli, čo sa deje v nemocniciach. E, ale ešte dôležitejšie možno je e, sektor poľnohospodárstva. A rád by som um, povedal, že musíme investovať viac do antimikrobiálnej rezistencie v tejto oblasti, pretože komisia prijala iniciatíva eh, One World, One, One um, Health. Čiže toto je veľmi dôležité a viem, že sa používa veľa antibiotík aj eh, v poľnohospodárstve a to by sme si mali uvedomiť, aké to má dôsledky. Tretí pilier je využívanie antibiotík. Vieme, že je prepojenie medzi používaním antibiotík a uh, odolnosťou na ne, čiže použitie odolnosť a to sú tri zdroje informácií, ktoré by mali poskytnúť um, usmernenia pre politiku. Viem, že CDC poskytuje takéto usmernenia. Viem zo svojich skúseností ako mikrobiolog, že je veľmi ťažké získať porovnateľné údaje, takže musíme investovať aj do merania anti- mikrobiálnej rezistencie. Som rád, že to ECDC robí. A som rád, že táto otázka má vysokú prioritu. Minulý rok tu bola príležitosť o informácii a poskytovali sa informácie o pokiaľ ide o tie ekonomické otázky týkajúce sa zdravia. Pred mesiacom v mojej aktuálnej funkcii riaditeľa eh, našho inštitútu som sa zasadil za to, že by sme mali investovať viac do verejného zdravia. Nielen do infekčných chorôb, ale aj eh, ide o boj proti obezite, eh, podpora fyzickej aktivity. Je to naozaj veľmi potrebné investovať do infekčných chorôb, ale je extrémne dôležité, aby sme investovali do, opäť do tuberkulózy, do e, detských infekcií, pretože toto, tieto môžu mať veľký dopad. Aj z epidémie chrípky e, vyplynulo, že to má e, veľmi veľké ekonomické negatíva, problémy. E, a je dôležité, aby sme dali k dispozícii spolahlivé informácie, e, e, plány e, obmedzenia týchto chorôb. A je preto potrebné, aby politika investovala do tejto oblasti. A teraz kolega Šnelát. Ďakujem pekne, pán Šprener. Mal som pár otázok, ale chcel by som zareagovať na vašu poslednú výpoveď napríklad pokiaľ ide o rezistentnosť proti na antibiotika. Povedali ste, že treba sa zaoberať poľnohospodárstvom. V tomto Európskom parlamente pred dvomi rokmi sme diskutovali a jasne upravili používanie antibiotík u zvierat, takže tie chemické látky e, antibiotík u zvierat sú iné než tie antibiotika, ktoré e, sa e, dávajú ľuďom. Takže nezabúdajte, že predovšetkým, pokiaľ ide o ne- nemocnice, tu je veľké nebezpečenstvo vzniku rezistencie. A v tejto súvislosti ešte dve ďalšie otázky. Spomenuli ste zmenu klímy a viete, že aj cestovanie e, e, je čoraz e, častejšie a podľa mojich informáciách ide o zoonózy v prípade týchto nových chorôb, ako napríklad teraz tá choroba, ktorá aktuálne je v Afrike, spôsobuje veľký problém u dobytku, ale prenaša sa aj na zvieratá. Takže nebolo by podľa vás vhodné e, spolupracovať úzko aj s e, veterinárnou oblasťou, s veterinárnou medicínou, aby v prípade takých korôb ako e, tá, ktorú máme v Afrike alebo v Južnej Európe, bolo možné tak rýchlo zasiahnuť? Ako si to predstavujete? Myslím si, že to vôbec nie je až také jednoduché. V jednej z odpovedí ste spomenuli obezitu. Tento Parlament v posledných rokoch a ešte stále na tom aj pracuje, e, príjma rôzne opatrenia, ako by sme mohli e, v tejto oblasti postupovať. A ja som pomerne pesimistický, či tými cestami, ktoré máme k dispozícii, sa nám to podarí. Ale možno by ste nám možno mohli e, niečo povedať, nejaké vaše predstavy v tejto oblasti, vplývať na životný štýl napríklad mladých ľudí aby ehm, vlastne ehm, tu došlo k nejakým jasným usmerneniam. A ako vy vidíte zdravotnú stratégiu Európskej komisie, kde naozaj došlo k zmene, eh, pokiaľ ide o eh, vakcináciu a ako to chcete eh, podporiť. Also... Ja som veľmi rád, že si tiež hovorili o vzťahe medzi mm, svetom zvierat a svetom ľudí. Ja som hovoril s riaditeľom EFSA a skutočne by som si želal užšiu spoluprácu medzi EFSA a ECDC a v budúcnosti by som bol veľmi rád, keby pri viacerých príležitostiach eh, by sme mali a dospeli k spoločnému vedeckému názoru. To by bolo podľa môjho názoru veľmi dôležité. Ja sa veľmi rád poučím o tom viac. Vy s ním hovoríte, že ste hovorili už o použití antibiotík na zvieratách. O tom by som si rád vypočul viacej, pretože to som nevedel. No a obezita. Obezita nie je súčasťou mandátu ECDC, ale môžem povedať k tomu pár slov. Je skutočne mimoriadne náročné, alebo vzdelávania výchova v zdravotníctve a pre zdravie je náročná. Ja by som chcel vydať eh, komunikáciu alebo oznámenie najskôr v mandáte ECDC, tak aby to viedlo k vakcinácii detí, ale tiež eh, vírus ľudskej papilómy. No a eh, to sa netýka len detí, ale možno aj mladých žien. No a my nevieme dosť veľa o vzdelávaní v oblasti zdravia. Čo je účinné a čo skutočne funguje napríklad na školách. Ja dúfam, ale to už nie je mandát ECDC, že sa nám podarí presvedčiť komisiu investovať viac do zdravia a som si istý, že to aj tak bude, pretože už majú osobitný program. No, ďakujem veľmi pekne. No a úplne posledná otázka. Po tretí krát, Dagmar, ešte jedna otázka, nech sa páči. Už dnes mám šťastie. Dobre, ešte možno k tým multirezistentným baktériám čo je skutočne potrebné, je, aby sme vyvíjali nové antibiotika a na to potrebujeme stimuli, legislatívu. Na to potrebujeme teda stimuli, ale to už je zodpovednosť EMEA. O nej ste vôbec nehovorili. Hovorili ste o spolupráci s EFSO, ale možno by ste sa od EFSI mohli e, poučiť, aké problémy mali tiež s konfliktom záujmom, pretože e, tiež tam robil niekto kto pracoval v cukrovarníckom priemysle, že tam môže niekto robiť a byť zodpovedný za sladidla. A oni mysleli, že stačí to vyriešiť tak, keď už nebude predsedom, ale len členom tej skupiny. pán Šprenger k úlohe členských štátov. Vy ste hovorili viackrát o vašom vzťahu k členským štátom. Mňa by potešilo, keby ste mi mohli potvrdiť, že vaši partnery v spolupráci je Európsky parlament a Európska komisia. Vy nie ste partnerom členských štátov, ale európskych inštitúcií. A to Európskeho parlamentu alebo komisii, nie rady. A napríklad v prípade prasacej chrípky ste radili komisii. No ja by som bola rada, keby ste im potvrdili, že ste to pochopili, pretože tá zmena z nezávislého inštitútu na alebo pr- odchod z nezávislého inštitútu do inštitúcie, ktorá nie je až taká nezávislá, tá si vyžaduje trochu skromnosti a dúfam, že nám potvrdíte, že dokážete to všetko splniť. Ďakujem pekne. Um, thank you very... Ďakujem veľmi pekne. No, počas mojej prezentácie som hovoril, že podľa môjho názoru spolupráca s EMEO a EFSO a rovnako inými agentúrami je mimoriadne dôležitá. A to nie len kvôli obsahu, ale kvôli, aj kvôli operačným aspektom a mm, riešeniu konfliktu záujmov, e, zaisteniu kvality. Zaistenie kvality je iná vec a všet, ja veľmi dobre viem, že všetky agentúry sa stretávajú s rovnakými problémami a s rovnakými dilemami. Takže ja by som chcel investovať do vzťahu so všetkými týmito ďalšími agentúrami a nechcem opätovne objavovať koleso. No a ja prvýkrát vystupujem pred parlamentom, že v našom národnom systéme my ako štátni zamestnanci nemôžeme komunikovať priamo s parlamentom. Ja by som veľmi rád pozval E, rôzne strany parlamentu na návštevu inštitútu a som veľmi rád, že viaceré strany chceli navštíviť náš inštitút a bola to e, delegácia Európskeho parlamentu. No a boli sme veľmi radi, že sme ich mohli prijať. No a ja by som chcel viesť s vami diskusie a veľmi rád by som s vami viedol dialog a zistil, aké sú vaše priority, ako môžeme slúžiť vám ako ECDC. Predstavenstvo je zložené z zástupcov členských krajín a z dvoch zástupcov parlamentu a oni majú zodpovednosť za pracovný program. Ale ja by som rád s vami viedol diskusie a toto je začiatok a skutočne v budúcnosti by som vás veľmi rád pravidelne navštevoval. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem pekne za otázky a aj odpovede vaša prvá návšteva parlamentu. Vidíte, bola veľmi angažovaná, živá a dynamická. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli do tohto výboru. O 17.00 sa e, uskutoční zasadnutie koordinátora, aby sme si vypočuli, čo sme si vypočuli a napísali list predsedovi Ďakujem vám z predstavenstva ECDC za to, že ste sa zúčastnili tohto vypočutia. Takže zasadnutie je ukončené a koordinátori zasadnú o 17.00.